akt e, spolu s predsedom rady, ktorý bude e, v zápisnici z tohto rokovania zverejnený. A teraz e, pracovný plán podľa článku 149 bol 9. júla schválený definitívny program práce. V útorok skupina ECR chce hovoriť o ničení sírskych eh, zbraní hromadného ničenia. K, tomuto, k tejto požiadavke má slovo pán Marias. Chcú túto tému ešte zaradiť na program rokovania. Nech sa páči, pán Marias. V mene eh, politickej skupiny ECR žiadame, aby v útorok bolo prednesené vyhlásenie vysokej zástupkyne pre zahraničnú politiku pani Ashton k téme zničenie chemických zbraní Sýrie, ktoré majú byť zneškodnené v stredozemnom mori. Toto je téma, ktorú vnímame ako veľmi závažnú. Americké lode v stredozemnom mori majú zničiť sírske chemické zbranie, avšak pre životné prostredie v stredozemnom mori je toto veľmi nebezpečné a celá táto operácia má trvať minimálne 60 dní. To je dôvod, prečo žiadame, aby sa jasne hovorilo o tom, aké konkrétne opatrenia príjima Európska rada a Európska komisia v tejto veci. Chceme vedieť, aké bezpečnostné opatrenia, preventívne opatrenia sa budú príjmať, ako budú v susediace regióny informované a podobne. Naša pozícia je následovná. Zničenie chemického arzenálu Sýrie by sa malo realizovať mimo Stredozemného mora v neobývaných oblastiach, ktoré sú vzdialené od obývaných oblastí, pretože teraz sa to má realizovať veľmi nebezpečným spôsobom. Ohrozí to mnohých občanov EÚ, najmä na Krete. A preto žiadame, aby sa táto téma zajtra dostala do rozpravy, aby e, bolo predložené príslušné vyhlásenie. Mám teraz jednoho rečníka za, jednoho rečníka proti. Chcem sa e, spýtať, kto sa chce vyjadriť za e, túto požiadavku. Pani Harms, nech sa páči. Je to veľmi dôležitá téma. Zhodujeme sa na tom, že chemické zbranie je potrebné zničiť, ale celý tento proces musí byť zároveň aj ekologický a kvalitný a bolo by dobre prediskutovať túto otázku. Naša politická skupina to podporuje. Ďakujem. Kto sa chce vyjadriť proti e, tejto požiadavke? Pani von Štorch? Nie. Bolo to stiahnuté. Chce sa ešte niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Môžeme teda hlasovať, kto je za tento návrh. Poprosím, aby ste zdvihli ruku. Kto hlasuje proti? Kto sa zdržiava? Kontrola elektronickým hlasovaním. Ich habe gar keine Abstimmung. Habe ich hier nur eine Ja? Haben alle ihre Karten da eingeschaltet? Vložili všetci kartičky do hlasovacieho zariadenia? Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. za, 139 proti, 57 sa zdržalo, je to schválené. Chcem sa spýtať, či má niekto ešte návrh e, k útorku. Chce ešte niekto niečo zaradiť na útorkový program? Vy sa hlásite opäť? Je to k programu rokovania? Teraz sa pýtam na program rokovania na útorok. Počujete ma? Pán predseda, kolegyne, kolegovia, mám pripomienku k programu rokovania. Týka sa to aj zajtrajšieho bodu. Uvedomujem si, že už nemôžeme predkladať pozmeňovacie návrhy k pracovnému programu, pretože už vypršala lehota. Ale napriek tomu chcem niečo poznamenať, pretože zajtra budeme hovoriť o najdôležitejšej osobe na ďalších 5 rokov predseda Európskej komisie. To je na, naozaj najdôležitejší post, ktorý E, sa vlastne teraz bude udeľovať a máme na to rozpravu, ktorá bude trvať 90 minút. Je to taká istá dlhá e, rozpráva ako 25. februára o normalizácii e, železníc. Ja si myslím, že v tomto programe rokovania na zajtra sme nezohľadnili dostatočne dôležitosť tejto témy. Preto si myslím, že tá rozpráva by mala byť dlhšia ako len 90 minút, ak e, majú občania vidieť, že túto tému berieme vážne. A mám aj návrh, ako by sme to mohli riešiť. Predseda hovorí, toto je ale návrh k rokovaciemu poriadku a nie k pracovnému programu, takže toto nemôžem pripustiť teraz. Budeme hovoriť o strede tu od e, politickej skupiny GUE. Máme návrh na tému Izrael a Palestína, eskalácia násilia. Nech sa páči, kto sa chce vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, v mene mojej politickej skupiny chcem požiadať o to, aby sme v stredu popoludní viedli nielen rozpravu s vysokou zástupkyňou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku o Izraeli a Palestíne, ale aby sme schválili aj uznesenie na túto tému. Cez víkend sa situácia zasa zhoršila, hrozia ďalšie eskalácie a my ako parlament sa stretávame až po letnej prestávke najbližšie. A preto je veľmi naliehavé, aby sme sa k tomu vyjadrili aby sme sa nerozprávali iba interne s vysokou zástupkyňou, ale aby sme vyslali aj navonok jasný signál o tom, že musíme zabez, pardon, zabrániť tejto eskalácii. Už máme vyše 170 mŕtvych, tisíce rakiet sú vystreľované na uh, Izrael. Zo severnej časti Gazy odchádzajú tisíce palestínčanov. Mm, to znamená, že sú ohrození, utekajú a takisto hrozí aj námorná ofenzíva, takže toto všetko, k tomuto všetkému sa musí parlament vyjadriť, to je môj jednoznačný názor. Für den Antrag möchte Guerrero. Pán Guerrero, nech sa páči. Chce sa vyjadriť za návrh. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa domnievam, že je dôležité, aby sme nečakali do septembra, Musíme povedať okamžite teraz, že sme proti násiliu, ku ktorému dochádza v tomto regióne. Potrebujeme vyslať posolstvo, ktoré príjme obe strany k zastaveniu násilia. Sme teda za rezolúciu. Moja politická skupina je za rezolúciu. Mali by sme sformulovať rezolúciu, ktorá bude hovoriť jednotným hlasom parlamentu a bude vyzývať všetkých zúčastnených všetkých a aktérov, aby sa zastavilo násilie. Chceme krátke uznesenie, ktoré bude hovoriť o e, zastavení palby, o prímerí na oboch stranách a o tom, že má pokračovať dialog. Ďakujem. Chce niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Pán Preda. Ďakujem, pán predseda. My sme súhlasili s myšlienkou rozpravy, ale nesúhlasíme s rezolúciou, s uznesením. Nemyslím si, že by sme v takom krátkom texte uznesenia boli schopní teraz e, vyjadriť tie dôležité veci a vyslať jasný signál, ako povedali zástupcovia e, GUE. Nepodarí sa nám to za dva dní. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže pokiaľ je o tento návrh, tak je tu vlastne, ide o to, aby bola rozprava s uznesením, o to budem hlasovať. Kto súhlasí s návrhom GUI, aby zdvihol ruku, poprosím vás, nech sa páči. Kto hlasuje proti? Kto sa zdržal? Takže myslím si, že bola tu jasná väčšina. Ďakujem pekne. Výborne, takže týmto pádom stanovili program práce na tento týždeň. No a teraz sa vlastne dostávame k jednominútovým vystúpeniam. Ako prvý rečník sa prihlásil pán Čakaj. Nech sa páči. Máte slovo. Thank you, Mr. President.